Uh, Dobrý deň všetkým. Takže prijatie programu rokovania, ak nie sú žiadne námietky, tak ho môžeme považovať za prijatý. Ďakujem vám. Dnes tu máme výmenu názorov s pánom komisárom Ariasom Kanetem a chcem mu poďakovať za to, že prišiel medzi nás dnes. budeme diskutovať o návrhu o emisiách, štandardoch pre emisie CO2 pre autá a ľahké užitkové vozidlá a hoci sme ešte len na začiatku práce, som si istá, že naši spravodajcovia a tieňoví spravodajcovia budú pracovať usilovne, aby e, nám tento nový, táto nová e, legislatíva pomohla splniť záväzky EÚ podľa e, Parížského dohovoru a e, tie e, ciele na znižovanie CO2 ťažkých užitkových vozidiel, tak ako sa plánujú ako, boli, ako majú byť schválené roku 2018. Ďakujem, ďakujem za to, že ste ma pozvali, aby som hovoril o normách pre emisie CO2 pre autá nákladné autá po, na obdobie po roku 2020, ale v prvom rade by som chcel využiť túto príležitosť a poďakovať vám za vynikajúcu spoluprácu spoluprácu medzi nami e, na, pri práci na e, tých e, troch hlavných návrhoch cieľe po roku 2030, pokiaľ ide o zniženie CO2 a pokiaľ ide o LULUCF a chcem e, poďakovať pánu Gebrandimu, pani Gilling, aj tieňovým spravodajcom a ďalším e, členom pracovného týmu, pretože dokončenie našej práce je dôležitým krokom pri implementácii záväzkov Európskej únie podľa Parížského dohovoru. A takisto chcem pogratulovať pani Daly e, k vymenovaniu za spravodajku spravodajkyňu pre e, nový návrh ohľadom e, emisí CO2 pre auta, nákladné auta. Ja sa teším na spoluprácu s ňou, tieňovými spravodajcami a celým výborom, aby sme zabezpečili pokrok pri tomto návrhu, ktorý je tak veľmi dôležitý z politického hľadiska. Štvrtina e, emisí v Európskej únie, emisí CO2, pochádza z prepravy a práve táto, tento sektor teda je dôležitý pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo. Od 1990 sa znižili emisie e, o 23 a e, CO2 predstavuje asi 20 a dnes e, emisie z dopravy e, predstavujú 22 celkového objemu emisí a e, doprava stále narastá. Takže komisia stanovila nové štandardy pre CO2 po roku 2020 a to je skutočne veľmi závažný krok, veľmi dôležitý krok. A dnes sa chcem zamerať na tri hlavné prvky tohto legislatívneho návrhu. V prvom rade miera ambícia načasovanie štandardov CO2, po druhé e, mechanizmy stimulov pre e, vozidlá s nulovými emisiami CO2 a napokon zlepšené riadenie a pravidlá, riadenia a presadzovania pravidel. Takže začnem tými cieľmi. CO2 E, návrh e, stanovuje ambiciozne aj realistické ciele pre CO2 do roku 2020, e, po roku 2025 a 2030. A vychádza to z analýz mimovládnych organizácií a ďalších pre osobné autá aj nákladné autá. Takže tie emisie v roku 2030 budú musieť byť o 30 nižšie v porovnaní s rokom 2021 a ďalej e, strednodobý cieľ 15 do roku 2025 pre auta aj nákladné auta je obsiahnutý v návrhu. To zabezpečí aby sa investície mohli naštartovať už teraz a cieľ 2030 znamená stabilitu a dlhodobé nasmerovanie týchto investícií. Miera in, ambícií pre tieto navrhované normy ukazuje jasne snahu Európskej únie dosiahnuť ciele dohodnuté v, Parískej, v Parískom dohovore a to ruku v ruke s novými štandardmi, ktoré teda mm, predložíme 2. mája, tak aby členské štáty dosiahli záväzné e, e, ciele e, stanovené v nariadení. Bude to znamenať pre Európu nižšie náklady na paliva, aj lepšiu kvalitu vzduchu a takisto budeme mať cel, to bude mať celkový, celkovo pozitívny vplyv na zamestnanosť e, v rámci e, prechodu na automobily s nulovými alebo nízkymi emisiami. Takže tie ciele na rok 2030 a záväzky v rámci Parískeho dohovoru a, a tie dlhodobé ciele dostať sa na nulu a, nízke, a dosiahnuť nízke emisie, to samozrejme bude mať veľký, e, znamenať veľa aj pre trhu, trh. Legislatívny návrh obsahuje inovatívny systém, aby výrobcovia konštruovali viac takýchto čistých vozidiel. Sú tu stanovené štan, e, kritéria, koľko e, čistých vozidiel by každý e, výrobca v roku 2025 až 2030 mal uviezť na trh, tak aby výrobcovia vyrábali ak budú výroba, výrobcov vyrábať viac takýchto vozidel, tak samozrejme e, budú za to odmenovaní určitými kreditmi. Tento mechanizmus je technologicky neutrálny, pokrýva e, vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami a je to veľmi dôležitý krok v prechode k mobilite s nulovými emisiami. Ide tu o tie vozidlá, ktoré budú mať teda nulové emisie, tie sa budú započítavať plno, tie nízkoemisné sa budú započítavať len z časti. Tento systém výrobcom pomôže pri <coughs> inováciách aj pri zvyšovaní konkurencie schopnosti výzvy udržateľnej mobility znamenajú veľký dopyt eh, po čistých technológiách a to je veľká oblasť podnikania v Európe a pre európsky priemysel. úspech e, vozidel s nulovými a nízkymi emisiami nebude závisieť len od stanovených cieľov, ale aj od dostupnosti infraštruktúr a od toho, ako rýchlo budú batérie k dispozícii za konkurenčné ceny na zabezpečenie dostatočnej e, infraštruktúry s nabíjacími stanicami sa predpokladá aj plán e, so štyrmi opatreniami na celoeurópske e, zavedenie týchto infraštruktúr. 800 miliónov eur investícií to znamená. A ide o to, aby sa e, zabezpečila široká sieť e, nabíjacích staníc, e, aby žiadny región nezaostával. Takže lepšia technológia je vlastne základným takým predpokladom pre dostupnosť elektrických E, vozidel. Musíme podporovať vyrábanie batérií v, Euró- batérií v Európe a musíme zabezpečiť e, konkurenčné výhody e, v tomto závode o novú generáciu batérií. Je to veľmi dôležité pre konkurencieschopnosť a zamestnanosť a je dôležité, aby si Európa vytvorila schopnosť vyrábať lacnejšie a lepšie batérie pre automobily v budúcnosti a samozrejme E, táto iniciatíva ohľadom batérií takisto bola spustená komisiou, aby tak prispela k integrovaným, e, integrovaným politickým, e, priemyselným politikám Európskej únie. Treba teda vyplniť váku a treba zabezpečiť, aby to malo prínos aj pre spotrebiteľov. Ten nový systém bude založený na harmonizovanom e, postupe pre testovanie ľahkých vozidiel e, s celosvetovou pôsobnosťou. E, tam sa stanovujú presné a realistické hodnoty CO2. Ide o to, aby sa zabezpečilo, že tieto hodnoty namerané v týchto skúškach vozidel boli, boli správne a mali byť, byť tieto testy záväzné vo všetkých nových autách a takto zabezpečíme, aby e, zníženie e, emisí nastalo aj v skutočnosti, nielen na, papiere, na papieri. Okrem toho treba zabezpečiť e, testy súladu, aby sa zaistilo, že vyrobené vozidlá sú tak čisté ako tie prototypy, ktoré sa E, testovali a to je aj v súlade s odporúčaniami mechanizmu vedeckých odporúčaní a takisto aj s odporúčaniami Európskeho parlamentu na základe prieskumu vykonanom, vykonanom e, výrobom EMIS. Takže na záver by som chcel povedať, e, že je to realistický a ambiciozný návrh, e, ktorý nastoluje správnu rovnováhu medzi životným prostredím, e, spotrebiteľmi e, a zamestnanosťou. A teším sa na spoluprácu. Ďakujem, pán komisár. Teraz budeme mať dve kolá otázok. Poprvé skupina koordinátorov a zástupcov koordinátorov, to je dve minúty pre každého. Pán Belek, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pán, pani predsednička, dobrý deň, pán komisár. Ďakujem za to, že ste prišli. Hovorili ste o lepšom presadzovaní. Chcem sa o tom niečo ešte spýtať. Vozidlá e, na e, cestách budú musieť mať tie isté hodnoty emisí ako v laboratóriách. Takže tie opatrenia, o tých ste už hovorili. Ide tu o robustnosť tých nových testov a takisto o dohľad, mechanizmy dohľadu nad, nad trhom. Výrobcovia budú musieť e, inštalovať do aut e, zariadenia na meranie e, spotreby. Máme tu ten systém pre schvaľovanie, typové schvaľovanie. To je veľmi dôležitý krok práve v efektívnom dohľade zo strany Európskej komisie, pokiaľ ide o národné predpisy ohľadom automobilov. Ako, a môžete nás teraz e, ubezpečiť, alebo povedzme, dať nám nejaké záruky, že tie podvody z minulosti už sa nebudú opakovať a že všetky tie, tie e, nedoriešené miesta sa doriešia. A ešte, ak dovolíte, e, pani predsednička, pán komisár, Hm, eh, chcem hovoriť eh, o článkoch z novín z nedávnych dní, než neišlo o emisie CO2, ale je tam nepriame prepojenie. Tie hrozné správy a odhalenia plači o e, pokusoch, ktoré sa robili na obiciach, ale aj na ľudiach, na meranie účinkov emisí na zdravie. Viem, že komisia už oficiálne zareagovala, ale ste teraz tu. Mohli by ste e, zareagovať e, za seba na tieto hrozné správy. Môže komisia prijať opatrenia, aby e, riešila takéto nekalé praktiky, aby sa úplne v budúcnosti mohli vylúčiť? Ďakujem. Ďakujem, pán Pelet. Pán Dáns, prosím. Ďakujem, ďakujem, pán komisár. Hovorím mene Vivien Dali, ktorá tu teraz nemôže byť, ale bola spravodajkyňou práve ohľadom legislatívy pre emisie CO2 vo vozidlách. Od zverejnenia balíku mobility samozrejme naša skupina e, sleduje každé e, ďalšie návrhy e, a víta ďalšie návrhy na zníženie Eh, odzneli niektoré kritické návrhy hľadom eh, rozsahu a ambícií balíka. Eh, členské štáty musia urobiť oveľa viac, aby splnili ciele do roku 2030 a cestná doprava je jedným z najdôležitejších prispievateľov k emisiám, pokiaľ ide o tie tzv. non-ETS sektory a emisie ak teda budú e, pokračovať takýmto tempom z cestnej dopravy, tak vlastne predčia všet, emisie zo všetkých e, ostatných zdrojov, takže sektor dopravy neprispieva k cieľom zníženia emisií v rámci tých cieľov, ktoré sme si stanovili. A potrebujeme teda zlepšiť e, k parametre emisí CO2 Eh, pri nových vozidlách, aby sme tie ciele splnili a to čo najskôr. Eh, treba zabezpečiť eh, primerané, primeraný pomer elektrických vozidiel do roku 2030, tak aby sme, a zároveň musíme zabrániť výrobcom využívať povedzme nejaké vákua alebo nedoriešené miesta. Takže na tom treba, samozrejme treba veľmi vážne pracovať. Ale chcem sa spýtať, ako komisia zabezpečí zjednodušenie rozhodovacieho procesu počas toho um, um, inštitucionálneho uh, postupu, tak aby sme mohli uzavrieť ten spis uh, čo najskôr, aby ste do januára 2020 mali nejaký časový harmonogram toho, kedy sa mm, dokončia všetky rokovania. Pán Demes Maker, prosím. Ďakujem, pán komisár, ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za vysvetlenie. Ja, ako určite viete, som ako podpredseda e, výro, výboru e, pre prieskum sa zaoberal touto problematikou a ak skutočne máme riešiť túto otázku, treba zaviesť eh, prísnejšie normy a efektívne ich presadzovať. Nemalo by to byť len na papieri, malo by sa to skutočne premietnúť do reality a tento návrh je príležitosťou na sprísnenie európskych noriem, ako povedala komisia. Prísnejšie normy sú potrebné a zároveň podporujú investície, inovácie a dláždia cestu pre technologicky neutrálne, neutrálnu ekologizáciu um, vozových parkov a úspory paliva. Takže pod, sprísnejšie normy, ako ste povedali, to je niečo, čo by každý členský štát mal podporovať aj v rámci plnenia cieľov, um, klimatických cieľov. Verím tomu, že táto, uh, tento balík je príležitosťou preto. A zatiaľ je to teda pre osobné autá a nákladné autá zníženie CO2 do roku 2030 uh, hovoríme, že nie je dosiahnutelné Počuli sme, že náklady pre spotrebiteľov boli podľa noriem do 2020 e, podstatne nižšie. A to, to mi pripomína, e, čo povedal pán Dimas na výbore pre e, životné prostredie. E, in overestimating compliance costs before regulation has been adopted, as high costs can make regulators to decide to weaken or abandon intended regulation. Afterwards, they engage in a race to reduce compliance costs to the minimum. Graag uh, wil ik uw eh, reactie. Eh, Ánož, uh, na toto by ma zaujímala vaša reakcia. Samozrejme, že v budúcich mesiacoch chcem konštruktívne pracovať na tom, aby tento návrh bol ambiciózny, aby sme mali dobrú spoločnosť bez emisí CO2. Pán Torvalds, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán komisár, že ste prišli. Chcem sa ospravedlniť. Ehm, mohol by som to povedať e, citovaním Biblie, ale v každom prípade teší nás e, návrh komisie. E, tešia nás tie jednotlivé ciele, ale nie tá e, úroveň ambicioznosti. E, vo Fínsku e, je súkromná štúdia, kde ide o naftu druhej generácie a mne sa podarilo znižiť emisie o takmer 90%. Keď vy hovoríte o škrt o 30%, už tak my si nemyslíme, že ste dostatočne ambiciozni. Máme iné možnosti prístupu k problémom. Preto by ma veľmi zaujímalo, keby ste, po, ste povedali čosi o rôznych uh, spôsoboch. Rôzne technológie sa dajú skombinovať <clears throat> a tým pádom budúcnosť s, či, s čistejšími vozidlami je, by bola bližšie. Preto by sme e, radi počuli čosi o tom, ako tento návrh prispeje k všeobecnému cieľu, berúc e, do úvahy Parížskú dohodu. Ako tu už zaznelo, trošku máme obavy, že kontroly nie sú také, aké by mali byť radši by, radi by sme preto počuli viac o tom, keďže mi mm, a teraz už vypršal čas, e, ukončím svoje úvahy. Pani Konečná. Ďakujem, vážený pán komisár. Na rozdiel od kolegov chápem vašu snahu neprehnať to s prílišnými ambíciami, e, pokiaľ ide o ciele. Prehnané ambície v minulosti nám priniesli ten Dieselgate. Ale táto obmedzená úroveň ambícií nebude mať zmysel, ak nebudeme e, konať rozhodne a nebezabezpečíme to, že nižšia spotreba paliv a znižovanie emisí sa dosahujú naozaj v reálnom svete a nielen na papiere. Všetci vedia, že mám rada, keď jednotlivé návrhy spolu logicky súvisia a sú previazané, ale u tejto legislatívy sa mi nezdá, že by toho bolo dosiahnuté. Rozdiel medzi oficiálnymi laboratórnymi a skutočnými emisiami CO2 sa prehlbuje. To sa prejavuje i v neočakávaných výdajoch na pohonné hmoty až o, v priemeru až o 400 eur ročne vyššie. Dokonca aj v prípade, že nový laboratórny test dvojité VL LTB ktorý by mal prispieť k zníženiu tejto medzery a ktorý vstúpi do platnosti, zostane výrazný rozdiel medzi úrovnou skúšek a skutočnými emocnými úrovňami e, na ceste. Táto medzera by sa mohla v priebehu roku 20, 2020 ešte zvýšiť. Viac než na konkrétnom čísle nového cieľa závisí na tom, aby sa zmenšil čo najviac rozdiel medzi cieľmi na papieri a dosahovaným reálnym výsledkom. Pretože papier znieč, znesie všetko, ale klíma a plíca, človeka už nie. Preto mám otázku. Ako plánujete, alebo plánujete tiež ro, e, rozšírenie skúšok v skutočnej prevádzke a na spotrebu paliva? Musia totiž v súhode s individuálnymi cieľmi zodpovedajúcim spôsobom upravené. Thank you. Ďakujem pani Harms. Vážený pán komisár, komisia študovala, alebo vy vlastne máte štúdio e, e, z, Delftu, k, pokiaľ ide o, e, š, o motorové vozidla a emisie CO2. Táto štúdia dospela k tomu, že ak máme splniť ciele EÚ znišením dopravných emisí o 60 do roku 2050, emisný výkon dodávok a aut by sa mal zvyšovať, zlepšovať o 6 ročne. Majú na pamäti tiež Parížskú dohodu. Posudili tiež, že najväčšie úspory pre spoločnosť i konečných spotrebiteľov sa dosiahli e, s tými najprísnejšími hodnotami, ktoré mali analýzovať. Dokonca sa tu dospieva k záveru, že prínos, čistý prínos pre spoločnosť by bol najvyšší s redukciou CO2 o 70 pre vozidla do roku 2030. Takže ja by som rada vedela, prečo komisia sa rozhodla pre cieľy do roku 2030, ktoré nie sú kompatibilné s cieľmi EÚ do roku 2050 ani s parížskými záväzkami a súčasne to nevedie k najväčšiemu možnému spoločenskému prínosu. A moja druhá otázka s tým súvisí. Odhady nákladov na zlepšenie výkonu palív konvenčných vozidel sú nad hodnotami zo strany ICTT a tiež sú vyššie tí, zo strany tých, ktorí analyzovali údaje pre komisiu. A takisto, ako sa pýtal kolega, zdá sa, že nielen automobilový priemysel, ale aj komisia EÚ nie sú úprimné pri analyzovaní potenciálu e, úspory nákladov, ktoré sú možné, e, aby sa zahrnuli do nariadenia. Môžete vysvetliť, ako ste dostali, dospeli k tým nákladom pre tieto redukcie? Ďakujem pani Evi. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Znova konštatujem, že komisia voči e, silným sa správa slabo a voči slabým silne na, na vypočutí sa mnohí ministri e, životného prostredia vyjadrili, že sa neustále presporušujú um, e, predpisy pre čistotu vo vzdušia. Komisia je teraz v záverečnej fáze už a asi tu príde trest zo strany súdneho dvoru. V Taliansku máme veľa obetí e, znečistenia vzduchu. My máme najviac obetí e, na toto konto predčasné úmrtia kvôli znečisteniu ovzdušia. Samozrejme, že členské krajiny a občania znášajú tohoto náklady. Druhá časť e, tohoto problému je tá, komisia navrhuje riešenie znečistenia v dopravnej oblasti. To je veľmi slabý návrh nie je dostatočne ambiciózny. Sú tu i ďalšie vedecké poznatky, ktoré hovoria, že je to stanovené na nízkych úrovniach. Mechanizmus, ktorý nefunguje, pretože sú tu, není pre, e, žiadne sankcie či, e, proti výrobcom, ktorí nedodržujú predpisy. Komisia je sa tu správa slabo, opakujem to. Od parlamentu nemôžeme očakať, že to len potvrdíme. Veľmi často členské krajiny v rade sa správajú veľmi egoisticky, len aby dosiahli svoje ciele, aby tie ambiciozne ciele naopak skresali. Pán komisár, chcem poďakovať všetkým spravodajcom, ktorí vystúpili, aby sa ukázala e, význam tejto problematiky. Nám to trvalo v komisii veľmi dlho. Stovky stretnutí so zainteresovanými, s odborníkmi, mimovládkami, kým sme dospeli k záverečnému návrhu. Niektorí z vás si hovoria o nízkych ambíciách, ale Komisia posudzovala všetky prvky, aby sa tento návrh pripravil. V Európe máme veľmi dôležitý e, automobilový priemysel, pokiaľ ide o zamestnanosť. Pre niektoré členské krajiny je principiálne dôležitý. Chceme tiež zlepšovať ovzdušie pre občanov. Musíme e, riešiť e, nové formy vozidel, pokiaľ ide o im emisie CO2. A musíme tiež e, plniť Parížskú dohodu. Niektorí z vás e, emisné ciele, že nie sú dostatočne ambiciozne, pokiaľ ide o Parížskú dohodu. Ja však poviem, že komisia, keď pripravuje návrhy pre ETS, tak ten návrh je v rámci našich aktuálnych záväzkov v Parížskej dohody. Tým sa stanovili národné vklady vo všetky, a všetky sektory. V našich návrhoch náš návrh vyvažuje tri hlavné ciele. ktoré súčasne treba posudzovať dopad na životné prostredie, úspory pre spotrebiteľov a na zamestnanosť. 30-percentný cieľ pre životné prostredie pomôže členským krajinám eh, polnohospodárstvo, doprava. Mnohí z vás povedali, že doprava musí e, doháňať, e, musí robiť veľa, ale takisto sú tu ešte budovy, i ďalšie sektory. Ako viete, nevylučujeme vlastne, alebo nestanovujeme, kto, koľko členské krajiny si majú robiť pre svoje sektory. Závisí to od situácií členských krajín. Situácia pre dobravu nie je rovnaká v Rakúsku než na Malte. Ale vychádzajúc z tohoto, analytická práca je za týmto úsilím ukazuje, že tie redikcie v Európe 25 ak sa pozriete na dopad nášho návrhu, naše ciele 30 bude to viesť poklesu emisie o 22 Tento návrh našej analytickej práci 25 bol cieľom, e, ale celá dopravná oblasť, nielen vozidla motorové, návrh e, celkovo vytvára 25, 22 A tie zostávajúce 3 budú musieť byť poskytnuté štandardmi pre e, nákladné vozidla, ktoré navrhneme v máji. Oba návrhy budú znamenať, že dosiahneme úroveň, ktorú sme chceli dosiahnuť na základe našej stratégie. Ak sa pozrieme na tú opciu 40%, ak sa pozriete na environmentálny e, aspekt, čím viac vyrábate, tým viac prispievate do uhlíkovej stratégie. Otázka, či je to nákladov efektívne zo sociálneho zamestnaneckého pohľadu. Rozdiel minus 40 a minus 30 V doprave je 3 Nemôžete zredukovať akúkoľvek čiastku. Potom e, je obrovský do, dopad na zamestnanosť a automobilový e, e, priemysel. Boli tu tiež otázky toho, Akú úlohu bude zohrávať v tomto procese komisia? Tú úlohu, ktorú sme vždy zohrávali. Budeme brokerom medzi parlamentom a radou. A druhý cieľ, budeme uľahčovať prácu parlamentu. Parlament sa pýta, aké sú dopady vytvárania znižovania o 50 zamestnanosti aké dopady budú na životné prostredie. My vám uľahčíme technické informácie, aby sa zistili dopady navrhovaných návrhov. Tam je, úloha komisie. Budeme mať stovky štúdií, tisícky eh, lobbyistických návrhov, množstvo informácií. Pre, preverili sme všetky možné techniky s konzultant, externými e, konzultantami. Takisto s výrobcami vozidel, aké aplikovateľné techniky sú možné. Veľa externej expertízy. Analyzovali sme viac než 80 technológií a ich náklady. Pokiaľ je úspory pre spotrebiteľov cieľ 50 bude na prínos všetkým spotrebiteľom, pretože vyššie ceny, ktoré budú e, spotrebitelia platiť za účinnejšie vozidlá, e, sa zvýšia úsporami e, palív. Napríklad pre nové auta, pre nové auta to bude asi 300 eur pre vozidlo do, v roku 2025 až do sumy 1025 eur, ak sa auto kúpi v roku 2030 30. Dopadové štúdie jasne ukazujú, že 40 by prínos pre spotrebiteľov a spoločnosť zvýšili o 300 eur, eur na priemerné vozidlo, pretože náklady pre výrobcov vstúpnú 800 eur na vozidlo. Takže cena vozidel stúpne. Takisto tu bude dopad na zamestnanosť. A tu je problém, ako zabezpečiť plynulý prechod e, k tým vozidlám s nižšími emisiemi e, CO2. Pokiaľ ide o zvyšovanie počtu či znižovanie počtu pracovníkov v dodávateľskom reťazci v automobilovom priemyslu. Chceme vyvíjať viac elektrických vozidel a to bude znamenať veľké zmeny v do, subdodávateľskom reťazci, pretože elektrické vozidla majú viac e, menej 300 súčiastok, tradičné vozidlo 1300, e, takže dodávateľský reťazec bude tým veľmi dotknutý. Preto sme v našom návrhu e, zapojili aj tie plug-in hybridy, pretože sú, majú klasické spaľovacie mo- motory a aj elektrické motory. Môžu pomôcť pri tom plynulom prechode. Určite to bude prechod e, k, k zníženým emisiám CO2 vozidiel. To bude však e, činené postupným spôsobom. Zaviedli sme práve preto do tohto návrhu e, tie hybridné vozidla. Ďalej potom automobilový pri, e, priemysel zamestnáva priamo 2,5 milióna ľudí v EÚ. Predstavme si však o e, ďalšie milióny dodávateľov. Je to však e, konkrétne e, pre určité regióny. Napríklad Česká republika, kde viac než 3, 3% aktívnej 2,8 na Slovensku, Maďarsko, Rumunsko asi 2%, takže na určité krajiny tá zamestnanosť by mala veľký dopad. Toto treba teda posúdiť, nielen životné prostredie, technológiu, ale aj plynulý prechod. A ďalšia dôležitá problematika, a to je momentálny nedostatok infraštruktúry. Týka sa to aj patričných smerníc, ambície sa nám nepodarilo naplniť a tá ambícia a vôľa tu nebola ani na rade, ani na komisii, aby sme išli k ambicioznejším cieľom, čo je dôležité, ak chceme dosiahnuť ambicioznejšie ciele. Ale snažili sme sa pripraviť vyvážený návrh. Istotne treba posilniť a urobiť všetko preto, aby sme sa vyhli nejakým problémom a preto sme zaviedli dva nové prvky, pretože je jasné, že sme zmenili testovanie, ale predsa len je to ešte nedostatočný test a je tu nedostatok, ktorý berieme do úvahy medzi laboratórnymi testami a skutočnými cestnými podmienkami, čo je najdôležitejšie, aby sa tento rozdiel nezvyšoval. Preto tu máme dva prvky na to, aby sme posilnili tie kontroly. Takže máme tu nový nástroj, ktorý monitoruje emisie a ktorý je dôležitý na to, aby aby VLTP ostali aj naďalej v platnosti a ten návrh, ktorý tu máme, aby sa nástroje na meranie, čo je vlastne taká nízkonákladová technológia, skutočne využívali v kombinácii s monitorovacím systémom na zber údajov. To znamená, bude tu vždy takýto štandardizovaný systém spotreby, budeme môcť monitorovať údaje, budeme môcť skutočne monitorovať tú spotrebu a uvidíme ten rozdiel medzi VLTP testami a realitou, že či sa ten rozdiel zvyšuje alebo nie. A takéto podávanie správ nám umožní robustné vyhodnocovanie VLTP a takéto agregované údaje, pokiaľ ide o meranie a nástroje, ktoré budú merať túto spotrebu a bude sa to zverejňovať, takže spotrebitelia budú mať dostatočné nástroje, dodatočné k dispozícii na to, aby si urobili predstavu o tom, aké informácie dostávajú. A potom tu budeme mať aj komfortné testy a tieto majú za cieľ, aby spotrebitelia skutočne dostali za čo platia, aby ich autá boli skutočne čo možno najčistejšie, tak ako boli testované. Máme tu reformu, pokiaľ ide o typologické, typologické schvalovanie. a bohužiaľ finálny kompromis, ktorý tu máme, tento neprešiel v takej podobe, ako sme ho navrhovali a preto v tejto legislatíve počítame s vašou podporou na to, aby sme urobili všetko preto, aby sa to dostalo do platnosti. Bola tu aj konkrétna otázka, ktorá sa týkala napríklad nákladovosti takýchto krokov a čo sa udialo. Pokiaľ ide o tú nákladovosť, tak tieto vychádzajú z desiatich štúdií. Je tu hĺbková štúdia a spolupracujeme s našim centrom GSC na to, aby sme podporovali výrobu nových technológií. Takže ja si myslím, že sme v tejto oblasti sa snažili poučiť aj z minulosti a teraz sa snažíme mm, riešiť tie problémy, aby sme neopakovali chyby. Bola tu aj špecifická otázka, ktorá sa týkala stimulov. Ten návrh tu obsahuje aj mechanizmus, pokiaľ ide o nízkoemisné vozidla, pretože Momentálne ešte nejdeme tým smerom, ako by sme chceli, ale uberáme sa smerom k čistým vozidlám. Elektrické vozidlá sú 1% všetkých predaných vozidiel v Európe. Spotrebitelia v Európe si môžu vybrať iba z malého množstva elektrických vozidiel a v Ázii majú až 400 možností. Takže investície na úrovni Európy momentálne E, iba dobiehajú to, čo sa deje v Číne a v Spojených štátoch amerických, kde si už stanovili kvóty do roku 2020. 20 majú tam cieľ vyprodukovať 7 miliónov elektrických vozidiel ročne do roku 2025. Myslíme si, že to je dobrý regulačný signál, pokiaľ ide o trhy do budúcna a chceme, aby investori investovali do takýchto elektrických nízkoemisných vozidiel, aby súkromní aj verejní zadávateľia išli touto cestou a takto sa postavili tým výzvam budúcnosti. Takisto niekto tu povedal, že prečo my sme neuviedli nejaké sankcie, možno pokiaľ ide o tie elektrické vozidlá, ak sa nezme, nedosiahne tá cieľ, aby sme tu mali určitý ekvivalent k tým bonusom, to znamená, na jednej strane by sme pochválili, na druhej strane potrestali. Ak by sme išli týmto smerom, čo je jedna z možností, Môžeme ísť smerom bonus-malus. A prečo teda komisia nenavrhla takéto, takéto riešenie? To je teda otázka, ktorú ste sa vyspýtali. Takže dôvod je následovný aj je veľmi jednoduchý, priam prozaický. Môžete takýto mandát spustiť, môžete mať e, sankcie, ak sa niečo nedosiahne, ak budete mať skutočné nástroje na to, aby sa rozmiestňovali takéto elektrické vozidla. Keď sa ustanoví takýto mandát, tak sa urobia daňové úpravy, fiskálne úpravy, ak sa urobia infraštruktúrna politika, na to, aby sme mali takéto nabíjacie stanice, ale na to, aby sme takýto mandát pre výrobcov si stanovili, bez toho, že budeme mať kapacity a schopnosť vytvárať, vytvárať takéto stimulačné prvky na spoločnej úrovni, na to, aby sme zjednodušili situácii, aby ľudia kupovali elektrické vozidla viac a viac. A takisto tu nemáme schopnosť priamým spôsobom rozvíjať alebo rozmiestňovať takéto dobíjacie nariadenia, tak to jednoducho zhoršuje tú situáciu, pokiaľ ide o zavádzanie nejakých sankcií. Takže my tu máme sankcie v prípade, ak výrobcovia nebudú plniť tie ciele CO2. Na toto samozrejme máme sankcie, pretože tu sú technológie, viac ako 80 technológií, ktoré sú k dispozícii, môžu si vybrať. Ale na to, aby sme mali elektrické vozidlo, tak jednoducho potrebujeme mať určité, určitý dopyt a, zo strany spotrebiteľov a na to, aby sme to podporovali, musíme ísť krok za krokom. A chceme robiť všetko preto, aby sme napríklad zabezpečili aj zvýšenie e, dostupnosti týchto dobíjacích staníc napríklad na parkoviskách, pretože vieme napríklad, že na parkoviskách veľkých je iba jedno dobíjace Zväčša to také aj ani v parlamente to napríklad je tak. Takže musíme ísť týmto, nemôžeme ísť systémom bonus malus, ale bola to jedna z možností. A na záver, na záver, tu boli ešte aj otázky, ktoré sa týkali teda tých nenávnych správ, ktoré súviseli s testami emisnými na zvieratách a na ľuďoch Viete si predstaviť, že komisia je úplne šokovaná z týchto správ, rovnako ako aj ostatní, a berieme na vedomie, že nemecké úrady vyšetrujú túto záležitosť. Je úplne jasné, že komisia uvádza, že skutočnosť, že testy na zvieratách by mali skončiť v Európe a my sa uberáme týmto cieľom, máme tu zákaz a hľadáme alternatívne procesy, je jasné, že testy na zvieratách, tam sú veľmi prísne pravidlá v Európskej únii a my sme presvedčení o tom, že sa to musí ukončiť úplne v Európe a to už nehovoriac o testoch na ľuďoch, ktoré jednoducho treba absolútne ukončiť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme k druhému kolu otázok a odpovedí. Poprosila by som vás, aby ste vaše otázky obmedzili na čas jednej minúty. Ako prvý sa hlási pani Ajuza. Nech sa páči, máte slovo. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Áno, tie ciele podľa mňa sú veľmi rozumné a je dôležité, aby sa dosahovali. A pokiaľ ide o emisie, tieto sú v úzkej súvislosti s napríklad váhou vozidla, s novými technológiami, ktoré sa do toho zabudovávajú. A treba takisto zobrať do úvahy aj to, že stále viac sa tu žiadajú aj veľké elektrické vozidlá. Takže sú tu určité kritéria zo strany komisie, sú tu nejaké stimuly, s ktorými by ste boli počítali, pokiaľ teda ide o veľkosť, aspoň pokiaľ ide o mestá. Pokiaľ ide o emisie, tak vítam veľmi to, čo hovorí pán komisár, že tieto opatrenia musia byť reprezentatívne a realistické, myslím, že musia byť aj transparentné a musia byť častejšie zverejňované na to, aby patričné údaje mohli byť potom verifikované. A teraz nasledovná otázka z mojej strany. Tá smernica, ktorá sa týka údajov o CO2 emisiách pre vozidla, táto sa musí pozmeniť? Ako to vyzerá e, s tou uhlíkovou stopou carbon print? Aj to sa bude ešte ďalej sledovať. Ja teraz myslím na celú, celý ten životný cyklus vozidla, pretože my vieme, že aj výbora, výroba batérií do vozidiel produkuje veľké množstvo e, emisí. Pán Paňo, vážený pán komisár, hovorí pán Parňo, pár otázok z mojej strany a chcel by som vám takisto aj povedať, že my si veľmi vážime a ocenujeme prácu, ktorú vy v rámci vášho portfólie vykonávate od roku 2014 a očakávam, že vaša ruka v sádre nebude prekážkou v tej vašej dynamike, tak ako sme to zaznamenali doposiaľ ako spravodajca za Európsky parlament, napríklad na COP21, ale už aj na ostatných podujatiach. Ale samozrejme uvedomujem si, že vaša pravá ruka je veľmi aktívna, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o tieto aktivity, takže Chcel by som vám povedať, že tento legislatívny balíček, vážený pán komisár, ktorý ste tu prezentovali, sa nám zdá, aspoň mne sa zdá, ako e, taký zacielený do budúcnosti v tom kontexte, kde e, budeme musieť urobiť ešte nejaké mm, kroky na to, aby sme vyšli v ústrety tým obavám občanov, berúc do úvahy tú problematiku, ktorá súvisí aj so zdravím našich občanov, pokiaľ ide o znečisťovanie, ktoré zapričinujú vozidla a takisto pokiaľ ide o dopravu, ktorá je teda vo veľkých metropolách a napríklad tak, ako to vidíme aj tu v Bruseli. Takže o pár pripomienok alebo návrhov z mojej strany, vážený pán komisár, pokiaľ ide o tie úpravy týkajúce sa novej normy znižovania emisí e, nových vozidiel, ja si myslím, že by sme mohli byť ešte ambicioznejší, pokiaľ ide o ten cieľ znižovania emisí, aby sme sa dostali na 40%, nie na 30% do toho roku 2030 a myslím si, že treba urobiť všetko aj preto, aby sme ukončili predávanie nových vozidiel, ktoré robia emisie takých plynov, ktoré sú škodlivé to znamená, musíme urobiť veľké stimuly, pokiaľ ide o rozširovanie elektrických vozidel a potrebujeme aj sankcie v prípade, že sa nebudú držiavať normy a ciele, ktoré tu máme. A takýmto spôsobom si myslím, že by sme mohli vyslať jasný systém, jasný signál výrobcom. To je všetko z mojej strany, vážená pani predsednička. Ďakujem pekne pán Parňo a pani Meisner. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, vážený pán komisár. Pán komisár, hovorili ste tu o elektromobilite. Elektromobilita samozrejme je dobrým riešením na to, aby sme sa pohli dopredu bez menej emisí, ale otázka je, či to je vždy aj environmentálne šetrné. Otázka je, odkiaľ pochádza elektrika a otázka batérií takisto nie je vždy otázkou, ktorá je všeriešením. Takže možno by ste sa mohli vyjadriť k tomuto a počúvať moju otázku, pán komisár. Počúvate ma? Dobre. Takže čo mi tu chýba? Chýbajú mi tu veci, ktoré sa robia v členských štátoch na to, aby sa plnili ciele. Napríklad, spomenuli ste odlišné situácie medzi členskými štátmi, predovšetkým na severe Európy. Máme napríklad veľa organického biopaliva, ktoré sa využíva napríklad na produkciu bioplina, Takže takýto prírodný plyn nám môže pomáhať. Takže hovorím o elektromobilite, takisto hovoríme o CNG, CNG, hovoríme aj o vodíku. Takže prečo napríklad nespomínate možnosť výroby organických bioplynov? Ďakujem pekne, pani Majznerová. Pani Torres Martinez. Ďakujem veľmi pekne. Hovoríme tu o veľmi vážnom probléme znečisťovania, ktorý zabíja 400 tisíc ľudí v Európskej únii a je to veľmi vážny problém a je dobré, aby sme hovorili aj o tomto balíčku mobility, ktorý môže viesť k zníženiu kontaminácie, na to, aby sme zlepšili zdravie občanov v Španielsku. Ako viete, vážený pán Kalnete, máme tento problém vážny, pretože sme jedným z tých štátov, kde jednoducho prekračujeme tie limity. Napríklad včera pani ministerka pre životné prostredie obvinila Barcelonu a Madrid radnice, pokiaľ ide o tie sankcie, ktoré by mohli padnúť na neplnenie týchto limitov. A je to veľmi dôležité, že to povedala, pretože vlastne poukázala na tie opatrenia, ktoré, ktoré spomenula, pretože sú tu opatrenia, ktoré sa napríklad urobili na úrovni Madridu a Barcelony, pokiaľ ide o to znečisťovanie, napríklad pokiaľ ide o obmedzovanie pokiaľ ide o obmedzovanie emisí v doprave a kolegovia z EPP to takisto podporili, takže pán Kanete, z mojej strany nasledovná otázka. Myslíte si, že Manuela Carmen mala pravdu a myslíte si, že skutočne je e, dôležité, aby sme znížili tie emisie z dopravy v mestách? Pretože toto je jeden z tých hlavných dôvodov, pokiaľ ide o veľké aglomerácie a mestá. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani poslankyňa. Pán Turmes. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Vážený pán komisár, želám vám rýchle uzdravenie, pretože v tomto boji budete potrebovať obe ruky. Bude to heroický boj, bude to boj vytvárania Európy, aby bola veľká pre občanov, alebo na druhej strane budeme mať diesel, proti ktorému bojujeme. Takže je to boj proti lobby Karmola, ktorá má vlastne právo a 10 rokov nás už klame. A ten škandál, to nie, sú tie, to nie je tých 10 opíc, čo sme tu počuli, ale sú to 100 tisíce ľudí, ktorí sú vystavení 25 miliónom nelegálnych dízlových vozidiel v Európe. To je škandál. A kde je komisia? Ako koná komisia na to, aby týchto 25 miliónov dízlových vozidiel aby sa stiahli z ciest? Takže to je jedna strana. Druhá strana sú občania, mesta a tí, ktorí veria v to, že Európa by mala byť miestom pre moderný priemysel, pretože budúcnosť vozidiel vidíme v elektrických vozidlách. Otázka e, nestojí teda takto. Otázka je len, či sa tieto autá budú produkovať v Európe. A ospravedlňujem sa tento návrh komisie negarantuje ani naše životné prostredie, ani nerobí nič, pokiaľ ide o znečistovanie životného prostredia, ani nám nedáva budúcnosť, pokiaľ ide o výrobnú sféru. Mohli by sme možno prizvať pána Wiesmana v tomto výbore, pretože zdá sa, že oni majú takisto nejaký vplyv, pokiaľ ide o návrh tohto komisného návrhu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. teraz dostane slovo ďalší rečník, pán Gizeke. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán komisár, niektorí sa musia hambiť. My nechceme robiť žiadne divadlo, my sme sa chceli tu vecne vyjadrovať, pokiaľ ide o túto tému, takže niekedy skutočne sa musíme hambiť za to, že sme členom tomto výbore Pán komisár, budem vecný, vy ste predložili vyvážený návrh a ja si myslím, že aj pri týchto ambíciách musíme byť realistickí. Myslím, že ešte správnym smerom cieľ 30 do roku 2030 a 15 ako medzicieľ. Takisto ste oslovili dôležité body, ktorým sa vecne vyjadri. Keď chceme podporovať elektromobilitu, potrebujeme dobrú infraštruktúru, potrebujeme tie dobíjacie stanice, potrebujeme 2 milióny dobíjacích staníc. Myslím si, že 800 miliónov eur je málo, keď to chceme vyzbrojiť iba 400 eurami na takúto čerpacú stanicu jednu. Potrebujeme viac a na rozdiel od pána Turmesa tento, e, túto módu elektrovozidiel podporíme iba vtedy, ak budeme mať udržateľnú produkciu elektro, elektriny. Ak, to chceme, ak tieto elektrovozidlá chceme napojiť na elektrínu z uholných elektrární, tak nič nevyriešime myslím, že v tomto boji potom to nevyriešime nič. Ale hovorím to všetko v tom zmysle, aby sme to odškandalizovali. Ďakujem pekne, pán Turmes. Ak pán Gíreke by k mojim pozmeňujúcim návrhom, aby si ich aspoň prečítal, tak by vedel, že tam môj pozmeňujúci návrh, ktorý bol odhlasovaný, kde žiadame, aby všetky elektrické vozidlá skutočne išli na fungovali na elektrínu, ktorá je environmentálne šetrná. Takže hovoríte nepravdy, pán kolega. Ani neviete moje meno. Ja nie som pán Girek, pán klot, ja som Gizeke. Takže držme sa teda postupov. Vážený pán komisár, ako vidíte, vaša prítomnosť vždy rozmúti, rozčerí vody. Takže Teraz sa vrátime k e, našim rečníkom, ktorí sa prihlásili. Teraz zostane slovo pán Dans. Truding on something. It's very entertaining. Oh, I don't know if they've finished, but anyway. Ďakujem. Ja mám takú skôr e, osobnú otázku. E, hovorili ste o význame automobilového priemyslu v členských štátoch, e, či sa teda niektorý členský štát rozhodne dobrovoľne zničiť toto dôležité odvetvie priemyslu, to už je niečo iného. Ale sú tu rizika, ktoré stoja za tým infraštruktúry, mm, tie ešte nie sú dostatočne široké. Spojené štáty a e, Čína e, majú politiky na to, aby E, takéto infraštruktúry budovali a e, majú v podstate aj politiky stropov a to zabezpečí ich e, konkurencieschopnosť v budúcnosti. Čo robí komisia, aby podporila členské štáty na to, aby v budúcnosti mali dostatočnú infraštruktúru, lebo v opačnom prípade nebudeme konkurencieschopní a bude tu tragédia. Ďakujem. Pán ale prosím. E, Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za slovo. Vážený pán komisár, ja podporujem vašu stratégiu, vítam ju a vítam aj vaše ambície. Tá navrhovaná stratégia zahrňa niekoľko e, jednotlivých stratégií a obsahuje aj určitý zdravý eurocentrizmus. Ja podporujem ambície ohľadom batérií, ale potrebujeme európsku politiku na to, aby sme vyrábali čo najlepšie alebo najlepšie elektrické vozidlá na svete. Teraz vyrábame najlepšie lietadlá na svete. Myslím, že sa môžeme ujať vedenia aj v oblasti elektrických vozidiel. Som optimista a verím, že to môže sa realizovať. Napríklad e, e, Tesla, ako taká sa vlastne tento pojem zrodil v Európe. A samozrejme som rád, že chcete zlepšiť e, vzťah k spotrebiteľom. Vlastníci výrobných kapacít sú dobre organizovaní, aj robotníci alebo pracovníci, ale spotrebitelia občas ťahajú za kratší koniec. Takže aké mechanizmy má komisia k dispozícii, aby sa viac e, nemanipulovalo zo strany priemyslu. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán Zoríňu. Ďakujem, pán komisár. Ani som sa nemusel e, podrobne zaoberať e, všet, celým tým škandálom s emisiami, aby bolo mi jasné, že samozrejme čisté vozidlá sú dôležité pre občanov, zdravie a záväzky v oblasti klimatických dohôd. Musíme si stanoviť ambiciózne ciele, ale zabezpečiť, aby sa aj v praxi realizovali. Musíme hovoriť o ambíciách a cieľoch, ale aj o ich e, plnení, pretože toto plnenie e, je možné len vtedy, keď bude prepojený celý tento proces a nový e, rámec pre vyšetrovanie, e, ktorý e, čo skoro spustíme, tzv. ten RP. Takže Samozrejme je dôležité toto z hľadiska dekarbonizácie, obehového hospodárstva a tak ďalej. Takže čo chcete robiť, aby ten nový rámcový program posilnil schopnosť únie splniť tieto ciele a aby sme opäť e, mali tú ambíciu, o ktorú sme trošku prišli, to znamená byť na čele um, tejto čistej mobility. Ďakujem, pani Lukačevská, prosím. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem pánu komisárovi. Ja si myslím, že Tie e, ciele samozrejme závisia od e, realizovateľnosti jednotlivých e, prvkov. Hovoríme o elektromobiloch a podobne, ale tu je problémom cena. Budú, spotrebitelia si chcú kupovať auta za dostupné ceny, ktoré si môžu dovoliť. Na druhej strane budú chcieť, aby mali auto, ktoré e, zvládne dlhšie vzdialenosti, nielen pár stoviek kilometrov. Ja som členom, e, členkou výboru pre e, dopravu a tu v tejto súvislosti chcem povedať, že na tieto ciele potrebujeme aj určité súroviny, ktoré pochádzajú zo Spojených štátov a z Afriky. Takže Pán komisár, máte zabezpečený prístup k týmto súrovinám, k týmto kovom, o ktorých som hovorila? A samozrejme, e, treba povedať, že mnohokrát sa tieto kovy ťažia v krajinách, ktoré nie sú stabilné a ktoré nezdielajú naše ideály a podobne. A to samozrejme všetko má dopad na elektrické vozidlá. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Chcem pozdraviť pána komisára a samozrejme želám mu, aby sa čoskoro uzdravil. Mám niekoľko malých otázok. Tá jedna sa týka toho, o čom sa tu už hovorilo. Či je možné, alebo či bude možné čo najskôr mať k dispozícii analýzu a to čo najpodrobnejšiu analýzu životného cyklu alebo životnosti, povedzme, jednotlivých systémov palív či už je to benzín, nafta, vodík alebo elektrina, tak aby sme mohli porovnávať túto životnosť a aj ekologickú záťaž, pretože veľmi často tie výsledky sú rozporúplné. No a po druhé, návrhy, ktoré predkladáte, sa prakticky vlastne všetky týkajú financovania, je potrebné sledovať aj budúce finančné perspektívy a takisto tu bude aj rozdiel, nepochybne, a pokiaľ ide o nástroj Connecting Europe a pokiaľ ide o využitie systému mobility. Vy ste hovorili o systéme, alebo o tom, že sa nebude používať systém bonus malus, lebo je veľmi ťažké uplatňovať ho. Ale v každom prípade tu sú ešte aj e, anticyklické opatrenia a tie už boli avizované v Nemecku a pán komisár Oettinger sa takisto o tom zmienil. No a nakon, napokon ide aj o prípravu e, zamestnancov. Na jednej strane hovoríme o 12 miliónoch zamestnancov, o štyroch, pokiaľ teda ide o batérie. Akým spôsobom sa pripravujú jednotlivé členské štáty? Ďakujem. Mám tu zoznam rečníkov. Áno, áno. Takže sme sa dostali na koniec zoznamu rečníkov. E, takže pozrieme sa na to, e, čo ste povedali z určitej perspektívy. E, v prvom rade preto, že ste hovorili nielen o tom 40-percentnom cieli, ale aj o dlhodobejších e, cieľoch do roku 2040 a plnom odstránení spaľovacích motorov. Už e, na stole máme určitý rámec a ten e, je do roku 2030, pokiaľ ide o naše návrhy, či už je to systém obchodovania s emisiami, alebo LULUCF, alebo Um, spoločné úsilie, um, Parížská dohoda a to všetko uh, do roku 2030. To znamená, my sme zameraní na tento termín. Tie uh, vzdialenejšie perspektívy samozrejme súvisia s tým, ako sa bude vyvíjať uh, stratégia o dekarbonizácie v jednotlivých sektoroch a v akčných e, plánoch e, pre energetiku. E, takže toľko som chcel k tomu povedať. A potom, po druhé, tento návrh sa týka len CO2, nehovoríme napríklad o NOx. A ja plne podporujem E, politiky e, pani komisárky Jenkovskej napríklad e, v tejto oblasti. To znamená, je tu otázka malých častíc a ich počtu. V niektorých krajinách sa to rieši na úrovni vlády, v iných krajinách sú to veľké mesta, ktoré majú zodpovednosť zabezpečiť kvalitu ovzdušia pre občanov a tak ďalej. Ale v tomto e, spise máme emisie CO2. Nejde tu však e, samozrejme len o CO2, tam máme aj zložku e, elektromobilov, to znamená s nulovými emisiami CO2. Teraz je diskusia otvorená, uvidíme, aká bude miera ambícií a ja očakávam ambiciózny návrh od parlamentu a my budeme tým, e, tým pocivým sprostredkovateľom. A mne hlavne ide o to, že máme nedostatočné infraštruktúry pre dobíjanie a mm, nízku mieru ambícií. Ja som sa o to zasadzoval na komisii pri trialógoch všade. A máme tu ešte aj e, smernicu o alternatívnych palivách, ktoré, to je jeden z prvkov, e, ktoré treba využiť. E, máme politiky EPSI. Treba využiť všetky nástroje na zabezpečenie toho, aby tá infraštruktúra nadobíjania bola dostatočná a na tom bude pracovať aj komisia. V rámci tohto plánu pán Turmes povedal trochu spektakulárne, že by sme sem mali prizvať niektoré známe mená. A treba povedať, že my sme konzultovali e, so všetkými. Samozrejme, môžeme tých ľudí posadiť sem za stôl, ktorí tam vypracovali tento návrh, ale my sme postupovali plne transparentne, stretli sme sa so všetkými, s odborovými zväzmi, tí by taky, takisto teda museli byť prizvaní za tento stôl, lebo im pochopiteľne veľmi leží na srdci, čo sa stane pri tej transformácii. Lebo my sme boli v podstate na čele spalovacích technológií, ale už nie sme. Už nie sme na čele v oblasti batérií a ani v oblasti elektrických vozidiel, ale mohli by sme byť, máme na to kapacity, odborníkov, ale musíme na to vyškoliť pracovnú silu. To sa musí robiť inteligentne, lebo toto je veľmi dôležitý priemysel nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre zamestnancov, konkurenciu, schopnosť a aj európsku výrobnú základňu. Takže to je jednoznačné. Mm, ja som skutočne e, čítal všetky tie správy, vyjadrenia konzultantov a podobne. E, tento návrh je z môjho pohľadu vyvážený. Môže sa zlepšiť, ale e, vždycky je dôležitý ten výsledok vo vyváženom návrhu. To znamená byť si vedomý všetkých dôsledkov a vplyvov na jednotlivé segmenty a oblasti. Toto je návrh do roku 2030 samozrejme. Vidíme, čo sa deje s elektrickými automobilmi a motocyklami a v mestách. A e, teraz otázka batérií litium, kobalt, odkiaľ e, budú pochádzať a pochádzajú tieto e, kovy. Samozrejme, e, tu treba hovoriť aj o nových batériách. E, v budúcnosti práve tam môže byť Európa na čele, pretože musíme prísť s prelomovými technológiami, lebo teraz skutočne sa masívne vyrába v Číne. No a to isté platí pre elektrické vozidlá. Máme nedostatok infraštruktúr, možno by sme mali e, e, jednoducho mať viacej peňazí na to, nielen stovky miliónov, ale viac. E, mohli by sme na to využiť možno štruktúrálne fondy ale to, čo tu sme položili na stôl, to bol ten maximálny rozpočet, ktorý sme mohli dosiahnuť. Ale tu bola aj otázka, ktorá sa týkala otázka, ktorá sa týkala e, vozidiel a e, z hľadiska e, výroby a prechodu k, od toho dnešného prístupu k novému prístupu. Máme tu návrhy, ktoré sa týkajú jednotlivých kategórií vozidel podľa hmotnosti a to v nadväznosti e, na väčšie využívanie elektrických e, vozidiel. A pokiaľ ide o tie údaje o emisiách, tam samozrejme hovoríme nielen o tých e, emisných limitoch, ale aj o postihoch. A bola tu aj otázka emisí a ich zohľadnenia v celom životnom cykle vozidiel, posúdenie vplyvu E, zohľadňuje rôzne možnosti e, vzhľadom na e, ciele CO2. To znamená, keby, treba sa však vyhnúť nejakému dvojitému regulovaniu tak, aby napríklad výrobcovia neboli zodpovední za emisie, ku ktorým dochádza mimo tohto sektora. Samozrejme, to súvisí aj s povinnosťami monitorovať a predkladať e, správy. Ale treba povedať, e, že e, tieto návrhy, ktoré predkladáme, pokiaľ ide o znižovanie CO2, sú plne v súlade so, s so ostatnými politikami Európskej únie tejto oblasti. Pán Mexner položil otázku, e, my sme vychádzali z princípu jednoznačnej zodpovednosti jednotlivých aktérov a snahy o lepšiu reguláciu výrobcovia e, automobilov ktorí e, nemajú dostatočné kapacity na to, aby kontrolovali efekt e, používania alternatívnych palív v klasických automobiloch e, nebudú, nemajú, nemôžu mať oprávnenie na to, aby ich do nich inštalovali. A samozrejme tu sa zohľadňujú aj iné časti legislatívy, Elektrická energia je e, pokrytá ETS a tu sú teda rôzne typy legislatívy, ktoré e, majú zabrániť aj duplikácii a stanoviť jasné zodpovednosti. To posolstvo prečo rozvíjať eh, elektrické vozidlá, pokiaľ ide o obnoviteľné energie. Otázka zne, či elektrické vozidla prispejú k redikciám CO2, keď sa zohľadní celý výrobný cyklus týchto vozidel. Skleníkové efekty e, sektora výroby energie sa redukujú oveľa rýchlejšie obrovské redukcie pri výrobe energie. Nové politiky, napríklad novorevidovaný systém obchodovania s emisiami viac než 70 elektrickej energie vyrobenej v roku 2030 v EÚ bude bez uhlíka a spolu ďalšie oblasti e, prispejú k tomu, že tento energetický sektor výrazne klesá. Nový návrh a jeho dopad, a teda vyrozený z, e, e, ktorý vzýšiel z činnosti spoločného výskumného centra, kde ide o batérie a ďalšie úspory, keď sa zohľadne emície, z, e, tak v roku 2030 priemerný z, z priemer, priemerné emisie u týchto vozidel budú 70 až 70 nižšie než u konvenčných vozidel. Takisto e, e, tieto vozidla na úrovni členských krajín už pri terajšom elektrickom mixe batériové vozi, elektrické vozidla emitujú menej CO2 v 22 krajinách z tých 28. Čo je prípad len v šiestich členských krajinách. Ďalšia iná analýza ukazuje, že v členských krajinách s vysokou e, elektrickou zmesou, teda kde je elektrický mix s vysokým podielom CO2, bude podiel týchto vozidel oveľa nižší. Toľko odpovede rátam s týmto výrobe pri zlepšovaní tejto legislatívy a solidnej pozície, ktorá by mala byť hotová v parlamente, aby sa mohlo rokovať s radou o záverečnej verzii nariadenia. To je veľmi dôležité. To príspeje k redukcii skleníkových plynov a emisí a zvýšiť o kvalitu ovzdušia pre našich občanov. Ďakujeme, pán komisár, bol, bol tu veľký záujem o túto legislatívu, ako vidíme. Pani Dali, ďakujem. Prejdeme k ďalšiemu bodu, kolegovia. So, dear colleagues, if you can take your uh, seat, we can continue. Um, you have... Pokračujeme, kolegovia. 21 jazykov. Elektronicky máte k dispozícii uh, v e-meetingu na podklady k našemu stretu 27. a 28. novembra. Pokiaľ je o inštitucionálne rokovania, si ju netreba predstavovať. Pozvali sme vás na prezentáciu. Drahí členovia výboru, ďakujem za pozvanie na toto výmenu názorov dnes ráno. Je to poprvýkrát v tejto pozícii. Rada by som vám poďakovala za neustíchajúcu návrh uznesenia, kde by sa uh, e, riešila otázka očkovania v Európe. Chcem poďakovať našej kontaktnej poslankyni pani Kotač Konečnej za jej odhodlanosť v tejto v spolupráci s agentúrou. Takisto predstav hlavné body, čo sme robili v roku 2017 a čo plánujeme v roku 2018 ako priority. Antimikrobiálna odolnosť, teda rezistencia, je hlavnou témou a hlavným zamenaním i budúce roky. Opatrenia na zamedzenie šírenia e, špeciálnych e, e, baktérií, ktoré sú odolné, ktoré sme zverejnili minulý rok boj proti e, baktériám, ktoré sú rezistentné voči viacerým e, liečivom, si bude vyžadovať. V prvom rade druhá spoločná e, analýza, tzv. GIACRA, a tiež ďalšia správa, pokiaľ ide o zdravie ľudí a zvierat. A tiež pokiaľ ide o Zase sa tu spojil prístup EMA z perspektívy jednotného zdravia. Budeme naďalej v roku 2018 podporovať komisiu, ten akčný plán e, One Health proti antimikrobiálnej rezistencii. Spolu s GR Sante takisto vytvoríme od, odhady, e, pokiaľ ide o e, zaťaženie, ktoré spôsobuje antimikrobiálna e, rezistencia a takisto určitá jestlivosť. Tieto výsledky budú verejne disponibilné v novembri tohoto roku počas Európskeho dňa osvety týkajúcej sa antimikrobiálnej rezistencie. Ďalej, e, okiaľ, ďalšia oblasť v viacerých podujatiach tento rok a naďalej budeme sa sústrediť na túto oblasť aj v roku 2018. Vyzdvihla by som osobitné aktivity, pokiaľ ide o zlepšenie e, pokrytia očkovaním a boj proti odporu. Vytvorili sme tam e, takisto minulý rok v Kaštajnu sa uskutočnilo e, špeciálny workshop, ako v týchto zložitých časoch zvýšiť alebo potierať e, ten odpor k očkovaniu, odmietanie očkovania. Tento rok bude v apríli e, tzv. imunizačný týždeň a my poskytneme taký špeciálny súbor nástrojov, ktoré môžu využiť členské krajiny a E, zverejníme e, rôzne údaje k tomu, ako zaťažujú pokles e, záujmu o očkovanie. Takisto vám poskytneme k tomuto kľúčové údaje. Vytvorí sa viacero pomocných materiálov, napríklad pokiaľ ide o HPV, očkovanie HPV napríklad. Pokiaľ ide o HIV, AIDS, hepatitídu a tuberkulózu, to bude naďalej e, v centre našej pozornosti s cieľom e, splniť ciele pre trvalo udržateľné ciele musíme vystupňovať naše úsilie v oblasti všetkých troch chorôb. Tento je e, odstraniť z, e, túto chorobu. Bude to stretnutie na vysokej úrovni k tuberkulóze, ktoré sa bude, pokiaľ ide o hepatitídu, navrhneme monitorovací program pre hepatitídu a budeme tu mať prvé diskusie v porade. Je i 24-hodinové každodenné monitorovanie e, nových hrozieb, ktoré by sa mohli v rámci roku e, posúdenia e, rýchle, rýchle vznikli aj v roku 2018 k salmonele a k žltej horúčke. Moderné technológie pre našu prácu. Vytvorili sme e, sledovanie založené na genómoch, e, kde sa a budeme podporovať aj využitie technológií e-health. A jeden z príkladov je práve na šlatrských krajinách. V roku 2017 ECDC posilňovalo svoju technickú spoluprácu a tvorbu kap... Otázka ako využívame finančné prostriedky. Minulý rok to bolo 59 miliónov. Ako vidíte, vyčlenili sme 99,8 z, tej, z tejto sumy. Minulý rok 81 A to vedie, a to, sú, to je tá krivka dole, e, to je najnižšia e, čiastka, ktorú, ktorú sme vrátili komisii za 7 rokov. Záverom snať poviem, že CDC e sa presunie do nových tí ľudí v Európe e, chrániť pred infekčnými chorobami. Ďakujem. Ďakujeme. Táto prezentácia bola veľmi zaujímavá. Pár kolegov by rado pohovorilo. Prvou bude pani Konečná, pretože ona je naša kontaktná e, osoba z ECDC. E Pardon. Opravuje sa predsedník Kne. Chcem vás po roku privítať pri hodnotení vašej činnosti za rok 2017. Tiež i kolegov vstúpili, pretože vždy sa zúčastňujú všetkých jednaní a mohli by nám dať E, náhľad do tej problematiky. Pani riaditeľke by som chcela poďakovať a popriať, aby ten, tento rok bol čo najmenej infekčný a čo najviac, aby sa vám pracovať, tak povedať, v búdkach, v niečom, čo si nikto nevie predstaviť a napriek tomu môžu robiť skvelú prácu a tá nová budova, verím, pomôže i k tomu, že celá tá koordinácia a pocit skvelých ľudí, ktorí pracujú v ECDC, a nie je ich mnoho, sú to však štandardné a tomu som veľmi rada, že sa takto Európska komisia rozhodla, ale e, je dôležité, e, aby neboli už v tých priestoroch, ktorých sa nachádzali. Ďakujem tiež za to, aby, aby ste o tom hovorili. O tej klasickej e, probleme toho, aby sme boli schopní pokryť e, všeobecnú informáciu i podchytenie týchto chorôb. V tomto je vaša práca asi dôležitejšia než čokoľvek iné. Zostali ste osamotení. My ako EP budeme naďalej tlačiť na... Chcem sa spýtať aj otázku, ktorá sa týka tej vakcinácie. Hovorili ste o tom, venujete sa tejto téme a aj vaši experti vlastne každý deň, ak to tak môžem povedať, odmietajú mýty týkajúce sa vakcinácie a toho, čo môže vakcinácia spôsobovať a ktoré môžu časť Talianska. Takže moja otázka je, ako vidíte účinnosť týchto projektov. Chcete to rozširovať do ďalších krajín, pretože Taliansko a hlavne Taliansko momentálne je tam veľký problém s týmito chorobami, ale je to aj v Nemecku problém a v iných štátoch a vo všeobecnosti tá téma vakcinácie v 21. storočí sa bude opakovať, teda nielen vo vašej správe, ale aj v ostatných eh, prípadoch nakazenia sa týmito chorobami. Takže treba to riešiť, vyžaduje si to veľkú pozornosť. Ďakujem vám za vašu pôsobnosť v oblasti antimikrobiálnej, antimikrobiotickej rezistencie, ktorú takisto riešime tu v parlamente. A aj napriek vašim štúdiám ma znepokojuje to, že sa nám nepodarilo zatiaľ priemysel príjmeť k tomu, aby sa odvážne zamyslel a je to teda hrozba do budúcnosti a pacienti nám začínajú umierať aj na banálne ochorenia, ak budú mať takúto rezistenciu, pretože tie antibiotika u nich nebudú fungovať. A keď táto situácia nastane, po väčšom, až potom pravdepodobne začneme to riešiť viac a to ma mrzí, pretože vy na to upozorňujete už dlhodobo, ale toto nie je vaša práca. Vaša práca je o tom nás informovať, robiť reálne podklady, čo robíte a našou prácou je reagovať na tieto podnety a dúfam, že aj v tejto téme sa posunieme trochu ďalej. Takže ďakujem pekne ešte raz za vašu prácu. Ďakujeme pekne, pani Konečná. Teraz dostanú slovo poslanci, ktorí sa prihlásili. Pani Rivázi. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka. A vítame vás, že ste prišli do parlamentu. Poznali sme dobre vášho predchodcu, pretože ste zodpovední za choroby infekčné. Ako sa teda môžeme snažiť riešiť, anticipovať takéto druhy chorôb? Hovorili ste veľa a bolo by dobré, ak by ste hovorili o vakcinách. Ako sa teda môžeme snažiť riešiť, anticipovať takéto druhy chorôb? Hovorili ste veľa a bolo by dobré, ak by ste hovorili o vakcínach, nospoči e, proti tým e, očkovaniam. Vidíme, že 40% ľudí sa nechce dať očkovať, ale musíme sa pýtať, že prečo je tomu tak? Prečo sa ľudia takto zdá očkovať? preto, že tu boli veľké záujmy, e, rozkoly v záujmoch, pokiaľ ide o expertov, pokiaľ ide o technickú, očkovanie, e, očkovanie proti chrípke. Videli sme, koľko sa nakúpilo vakcín vo Francúzsku, ale to nie je všetko. Napríklad v Taliansku, tam zasa ľudia takisto nesúhlasia. Takže čo spravíme? Jednoducho im to nakážeme, že sa musia dať očkovať a vidíte, tu treba urobiť štúdie, pretože tá pozbkovanosti, to pokrytie je dobre, pretože ľudia jednoducho dôverujú úradom. Takže pre mňa nepotrebuje, podľa mňa nepotrebujeme e, takúto nakázanie očkovania, pretože to nevytvorí tú dôver. To je prvá vec. A druhá vec je tu veľa otázok. Keď Organizácia pre zdravie hovorí, že potrebujeme 95% očkovania. Predtým Organizácia pre zdravie hovorila, že potrebujeme 70%, e, teraz už je to 95%. Aké sú tu štúdie, ktoré o tom hovoria, že to tak musí byť? A druhá vec, pokiaľ ide o vakcíny, e, dlho sme hovorili napríklad o variole, hovorili sme o ostatných chorobách vo Francúzsku, očkovali sme. Môžete urobiť takéto e, štúdie pre jednotlivé vakcíny, aby sa znovu obnovila tá dôvora. Veľa ľudí sa zdráha, zdráha vakcinácie kvôli tým dodatkovým látkam, no, napríklad alumínium. A pokiaľ ide o farmakovigilanciu, ja viem, že to nie je vaša úla, pretože po e, vakcinácii, to viete vo Švedsku a Fínsku, ako to dopadlo, tie prípady. A posledný škandál, takisto by ma zaujímalo, že čo o tom viete, to sú napríklad vakcinácie proti Takže takéto vakcinácie sú jednoducho niekedy aj škodlivé. Takže žiadam od agentúry, aby sa vyjadrili, pokiaľ ide autorizáciu a bolo by dobre, aby sa urobilo niečo, pokiaľ ide o toto zdráhanie sa ľudí nechať sa očkovať. Big Diamond za jej prezentáciu a aj za dobrú spoluprácu vo viacerých otázkach, predovšetkým pokiaľ ide o tú očakávanú správu parlamentu a správu z, vlastných, e, z vlastnej iniciatívy. vstupné informácie zo strany parlamentu a z výborov. To treba takisto zdôrazniť, pretože nám nič nepomôže, ak budeme zastávať názory, aby sme tu mali nejaké zlepšenia, ktoré sa potom z vašej strany nepodporia, ale tu máme konkrétny prípad, aby sa tieto návary skutočne brali vážne. A po druhé, e, rozpočet. Keď sa napríklad pozrieme na to, že ten obrad e, klesá, takže moja otázka, vnímate e, ACDC dostatočne vybavené pokiaľ, rozpočtovo, pokiaľ ide o tieto otázky? Že či toto, že či toto skutočne zvládnete vzhľadom na ten rozpočet, ktorý máte. Vzhľadom na ten rozpočet, ktorý máte k dispozícii. A ešte jedna otázka, to je skôr taký kompliment, pokiaľ ide o informácia a transparentnosť teda nie len pokiaľ ide o expertov, ktorým tieto výsledky slúžia, ale pokiaľ ide o všeobecných spotrebiteľov, ktorí e, vnímajú tie vaše výsledky prostredníctvom takýchto grafov. Či to je jeden z prostriedkov, akým spôsobom sa tieto otázky dajú nejako pregnať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Meisner. to, čo ste povedali. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme sa na túto tému sústredili. Povedali ste, že v novembri budeme mať publikáciu k tomu k dispozícii a za holandského predsedníctva to bola priorita, aby sme sa venovali tejto téme. Pri ostatných predsedníctvách už to tak nebolo. Moja otázka. Dalo by sa povedať, ako na to reagujú kliniky? Je to nejaká výmena na európskej úrovni? Máme tu národné politiky, európsku politiku, ale sú to aj overené postupy, aby sme si navzájom tieto informácie vymenili. Aké informácie máte, či to máte aj vo vašej správe? To... Nech sa páči. Pán Poc. Ďakujem pekne, pani predsednička, aj za vašu prácu. Takže jedna konkrétna isto aj na niektoré plúcne mazej. Kokovič. Ja sa ospravedlňujem, pani predsednička. Dnes to lietadlo zo Slovenska veľmi meškalo, tak som prišla neskôr, prepáčte. A na úvod by som teda povedala možno niečo, čo je úplne jasné a vzýšlo to z tej prezentácie, pretože som bohužiaľ nemohla si vypočuť tú prezentáciu, ale chcela by som povedať následovné. Myslím, že pokiaľ ide o radu ECDC správnu, tak tam sa robí práca, ktorá je veľmi transparentná a na to, aby sme postupovali transparentne, e, musíme postupovať tak, ako postupuje celý tím a preto sa im chcem poďakovať, pretože tie materiály z ich strany sú vždy veľmi dobre pripravené a z týchto materiálov sa vždy dá, na, na ne sa dá skutočne vždy oprieť a vychádzať z nich. Ale ešte pár vecí z mojej strany. Možno v kontexte budúcich volieb 2019, ktoré sa blížia, som si istá, že výsledky práce ECDC sú dôležité na to, aby sme presvedčili občanov, že európska pridaná hodnota je pridaná hodnota a preto potrebujeme taký jasný indikátor, ukazovateľ, jasne viditeľný. uvedem príklady napríklad ohľadne práce, ako pristupuje ECDC k problémom v oblasti zdravotníctva medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie a ako sa prispieva zo strany ECDC práve na tejto európskej úrovni. Takže moja otázka, alebo chcel by som sa vyjadriť k tomu, ako prispieva ECDC k tomu, aby zosúladila tie potreby jednotlivých členských štátov a aby sa ďalej rozširovala tá spolupráca medzi ECDC a členskými štátmi a ich orgánmi. Vedci poukazujú na to, že bezpečnosť v oblasti zdravia európskych občanov voči potenciálnym ochoreniam musí byť posilnená. Som presvedčená o tom, že tu bude veľké množstvo pozitívnych informácií aj v rámci Európskej únie a medzi občanmi, ak budú možno vedieť trochu viac práve o výsledkoch, veľmi jasných a zrozumiteľných výsledkoch ak by aj, čo by vlastne aj poslanci mohli v členských štátoch potom vysvetľať, pretože dnes and all these uh, challenges which we are facing now it is more important Takže je veľmi dôležité, aby sme vedeli, ako preukázať a ukázať občanom tú pridanú hodnotu. Poďakovať Andrea Mon za jej snahu a úsilie. Ja jej blahoželám za jej prácu a zada ohľadne toho, e, akým spôsobom pracuje práve tá výkonná rada tejto ECDC. Takže ja si myslím, že potrebujeme väčšiu interakciu e, zo strany Európskeho parlamentu. Myslím si, že toto je niečo, čo potrebujeme skutočne bytostne, aby sme mali v klade našich, našej prítomnosti občasnej na týchto vypočutiach. Pokiaľ ide o tú rezistenciu na antibiotika, a účinnosť vakcinácie, to sú veľké hrozby v Európe. A napriek veľkému úsiliu a práci ECDC nemôžeme bohužiaľ hovoriť o pozitívnych, nemať nejakú priamu informačnú kampaň, kampaň zo strany ECDC, ale možno by sme sa mali vybrať cestou a kampane prostredníctvom národných agentúr, ale myslím, že taká priama kampaň zo strany ECDC by bola predsa len, ako vieme, nemá vždy rovnaké výsledky vo všetkých štátoch rovnako. Ja si myslím, že tá priama kampaň za pomoci Európskeho parlamentu samozrejme by veľmi pomohlo situácii. Ďakujem pekne. Aj my ďakujeme. Ešte sa prihlásila pani McGuinness, nech sa páči. Ďakujem pekne za vašu zhodu do Brexitu v budúcnosti, to znamená, aký to bude mať dopad a čo musíme urobiť na to, skôr sa nad tým zamýšľam v oblasti. Momentálne považujeme za samozrejme. Ďakujem pekne, pani Anna. Veľmi vás tu vychválili, ale boli tu aj otázky, nech sa páči, môžete zareagovať. Áno, veľmi pekne ďakujem. Chcem sa poďakovať za všetky tie komplimenty k našej práci a ako na to bolo poukázané. Ešte niektorí možno počúvajú, ale nie všetci, ale ja im to poviem. Takže boli tu nejaké otázky, ktoré sa týkali očkovania a zdráhania sa, nechať sa očkovať a problémom, ktoré to do sebou prináša. Problémy, ktoré sme napríklad spomenuli v prípade Rakúska a Talianska. Ten problém je taký, že treba pomôcť v týchto krajinách, aby napríklad tie usmernenia, ktoré tu máme, pokiaľ ide o spôsob, akým komunikujeme, tieto informácie, predovšetkým musíme osloviť vždy rodičov. Musíme to vždy prispôsobiť tým podmienkam v danom štáte, pretože niekedy napríklad preklad nie je dostatočný. Musíte to mať zasadené do národného kontextu, pretože tie sa líšia medzi jednotlivými krajinami, takže my to nerobíme iba v kontexte Rakúska a Talianska, to bolo minulý rok, ale už sme to urobili aj v prípade inej palety štátov a robíme to vlastne na ich požiadanie, pretože niektoré krajiny to robia samé. Takže toľko k vakcináciám. Pani Rivazi, vy ste mali celú paletu otázok ohľadne tej zdrahavosti ľudí nechať sa zaočkovať. Treba povedať, že vlastne o čo tu ide? Ide tu o dôveru. A tá dôvera pominula. Je to, pomin- je to dôvera, voči tým, ktorí obhajujú význam vakcíny, očkovania, takisto aj otázka dôvery možno tých, ktorí by mali propagovať tieto vakcíny voči tým vakcínám samotným. Mali sme napríklad problémy aj so zamestnancami zdravotníckými, ktorí mali nedôveru voči vakcináciám. A čo sme teda my zistili, je, že taká, takéto zdráhanie sa sa nedá vyriešiť nejakým jednotným opatrením celoplošne v Európe. Treba skutočne sa pozrieť na detaily, zistiť, prečo ľudia nechcú sa dať očkovať, pretože niekedy je to otázka pohodlnosti. Myslia si, že je to tak komplikované nehať sa zaočkovať, že to nechcú jednoducho urobiť. A niektorí majú otázky a nedôverujú. Takže sú to rôzne odstiene a postojov, ktoré vedú k takejto neochote. A takisto to závisí od typu vakcíny. Takže tie faktory pre váhavosť, e, napríklad použiť e, vakcínu proti HIV sa môžu líšiť napríklad od dôvodov pri váhavosti pri vakcíne proti osýpkam v inej krajine. Takže čo sme v tomto smere urobili? My sme vytvorili túto sadu nástrojov s cieľom pomôcť krajinám zlepšiť komunikáciu s ľuďmi, ktorí váhajú. No a samozrejme sa zaoberáme rôznymi prístupmi v jednotlivých krajinách, ako je Taliansko, Francúzsko, to znamená ten smer e, urobiť e, vakcináciu povinnou. Inou, iné krajiny majú iné prístupy, napríklad e, čo, čo pri všetkých diskusiách poukazuje na to, že nie vo všetkých krajinách e, rovnako fungujú všetky opatrenia. Ako ste si odborníci a verejné orgány zdravotnícke môžu vybrať, čo sa im zdá v tom kontexte vhodné. Takže aj to sme vypracovali okrem toho ABV, e, pretože samozrejme to je otázka e, neochoty nechať sa očkovať proti niečomu, čo potenciálne môže zabrániť rak. Rôzny potenciál prenosu. Osýpky napríklad sú veľmi vysoko nákazlivé a tam ten potenciál nežiaduce účinky. To je pravda, to treba monitorovať a pristupovať k tomu e, poctivo. Výrobcov vyžaduje dohľad po uvedení na trh a my mm, sa. Potom tu bola otázka od pani e, Kopa ohľadom neochoty očkovať sa a kampani. Ale celý ten kontext treba prispôsobiť e, konkrétnym národným podmienkam, situácii v konkrétnej krajine. Asi by nebolo účinný, aby sa tom, tým priemysel zaoberal. Priemysel je samozrejme dôležitý partner, ale nie je zďaleka jediný. Sám priemysel v tomto nič nezmodobne. Všetkých teda spojiť okolo jedného stola a povedať si, čo môžeme robiť, aby sme zvýšili povedomie, že toto je skutočne zásadný pohov. Máme jednu časť eh, webových stránok venovanú e, národným usmernením a plánom členských štátov, kde podporujeme výmenu, takúto výmenu informácií a interakciu. Potom otázka na trendy, ktorá tu odznila. Detaily e, na to, na čo ste sa konkrétne pýtali, ale môžem vám to poskytnúť neskôr. Takže o to, aby sa to znížilo, ale to je niečo, čo trvá nejakú dobu a my e, sa snažíme, aby sa ten trend jednoducho zvrátil. E, penem. už to je vlastne e, ten posledný stupeň celého reťazca a tam v takom prípade... No a teraz rozpočet. Sa môžeme pokúsiť urobiť viac, ak sa to dá a samozrejme môžeme sa snažiť e, dosiahnuť viac e, a v tom novom rozpočte už hovoríme o oblastiach, kde sa dá urobiť viac. Hovoríme o tom s komisiou, ale to všetko bude závisiť od tých diskusí, ktoré ešte prebehnú. Takže my robíme, čo vieme s tým, čo máme. No a ak sa bude dať urobiť viac, urobíme viac. No a posledná otázka, tá sa týkala Brexitu. Samozrejme, to je niečo, čo sa tu vznáša nad nami všetkými a my sme to analyzovali, lebo máme zamestnancov e, zo Spojeného kráľovstva, ktorým to robí veľké starosti, čo s nimi bude po Brexite. Takže my sledujeme všetky rokovania, sme v kontakte a vlastne aj v rámci e, siete agentúr, to sa netýka totiž len ECDC, Takže všetka, celá tá sieť e, sleduje tie rokovania. Analizujeme zmluvy a spoluprácu, ktorú máme so Spojeným, kráľovstv, Spojeným a jeho inštitúciami. Analizujeme, čo môžeme robiť a čo budeme môcť robiť po marci 2019. Budeme nakoniec musieť rešpektovať to riešenie, ktoré sa nájde pre Európsku úniu a Spojené kráľovstvo. Zbytočné je hovoriť, že aj s eh, krajinami mimo EÚ sme doposiaľ spolupracovali na identifikácie rizik eh, eh, a prieskumoch a podobne. Takže budeme musieť nájsť spôsob, ako do tohto takéhoto spôsobu spolupráce zahrnúť aj Spojené kráľovstvo. Ja dúfam, že som teda sa vyjadrila k všetkým otázkam. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem za prezentáciu. Máte, máte tu rezervované miesto. A Ďakujem vám. Uh, Veľmi stručne Ja som vás mal informovať o medziinstitucionálnych rokovaniach. Boli to dva spisy v poslednej dobe. Jednak e, zmena a doplnenie nariadenia o postupoch pri a, a 21. januára s bulharským predsedníctvom a pokryli sme také aspekty ako stanovisko Rady a Európskeho parlamentu k návrhu komisia obaja spolu zákonodácovia urobili už veľký pokrok. A trh, postihy a ďalšie legislatívne akty, ktoré sa týkajú liekov. A rada vyjadrila podporu pre niektoré naše pozmenujúce návrhy, citlivé otázky príjmov agentúry financovania personálu a, a včera bulharské predsedníctvo zorganizovalo prvý neformálny trialóg o povolovaní veterinálnych liekov. Pokryli sa hlavné aspekty zo strany rady a parlamentu. My sme podporili a um, politicky citlivejšia diskusia, napríklad otázka boja proti mm, antimikrobiálnej rezistencii alebo zamietnutie povolenie povolenia uvedenia na trh alebo mm, mm antibiotika 3. februára v rámci druhého trialogu. Takže teraz môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu a to je výmena názorov s komisiou a riaditeľom ECDC ohľadom rímskej boreliózy. Spravedlňujem sa pani predsednička. Tentokrát je to pán John Run, uh, e, DG Sante a bude hovoriť o rímskej borelióze. Áno, dobrý deň, ďakujem vám za pozvanie. Čoraz viac Európanov je vystavených riziku rímskej boreliózy. Môj moja kolegyňa pani Amon bude hovoriť o číslach a epidemiológii, ale prezentácia vo všetkých členských štátoch. Rímska borelioza je riziko zdravotné, veľké zdravotné riziko, prevalencia je veľká v Európskej únii aj geografická distribúcia sa mení a to Rímskej Borolízi vyššia aj na, viac na severe a vo vyšších oblastiach, kde e, samozrejme a bude sa zvyšovať e, jej výsky v endemických oblastiach. Takže Rímska borelioza nie je až takou novou chorobou. To nie sú navyše ešte porovnateľné vzhľadom na rôzne diagnostické texty, testy, ktoré sa používajú. A oni vychádzajú z neštandardizovaných prípadových definícií a nekoordinovaných a neštandardizovaných systémov zberu údajov. Aj napriek tomu treba povedať, že e, to riziko tejto choroby je čoraz väčšie v Európskej únii chorobách e, e, z roku 2013 e, a tu sa stanovuje rámec pre epidemiologický dohľad nad nakazlivými chorobami v Unii. Um, takže ho uh, v podstate uh, na rozhodnutie, ktoré uh, choroby by sa mali sledovať. Tu máme 51 nákazlivých chorôb, ktoré sú predmetom dohľadu Európskej únie a dôležité je to, čo chcem vlastne povedať teraz. Ten zoznám sa momentálne reviduje. Borlioza e, teda by mala sa dostať na zoznam týchto nákazlivých chorôb do budúcnosti. A na záver 25 miliónov eur je k dispozícii E, na inovatívne aktivity zo strany Európskej investičnej banky. To bolo špeciálne zamerané na rozvoj špeciálnych očkovacích látok. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Aman. Ďakujem. Ja by som vám rada poskytla dodatočné informácie e, na pozadie toho, čo povedal Brian ako už bol povedal, je to jedna z najčastejších chorôb, ktorú prenašajú kliešte. Je to bakteriálna infekcia. Netreba si to zamieňať e, s encefalitídou, ktorú rozširujú e, kliešte. A dá sa liečiť antibiotikami. Nie je to veľmi e, dlho, čo poznáme túto chorobu e, v Spojených štátoch v, e, v okrsku Lyme preto límska boleliza. Máme tu viacero baktérií, ktoré ju spôsobil len, len jeden kliešť, ktorý, jeden typ, ktorý je hlavným uh, vektorom. Vidíte tu jeho zobrazenie. Ixodes ricinus. Kde získavate túto nakazu? Tam, kde sú kliešte. Ba, uh, vyhovujú im oblasti, kde, kde, je, kde sú kríky, tráva, teda lesy, ale nie, nie sú len v prírode sú i v urbánnych, parkových či záhradných prostrediach. Takže expozícia je dosť e, možná a dosť e, rozšírená. Klinický prejav, to sú tri štádia. Najprv e, včasná reakcia, to vidíte tu, to, je, to sú tie tzv. eritémy, eritéma migrans, to znamená, že E, tie, tie rozširujúce sa centrické kruhy, typický znak, lekár, ktorý toto zbadá, nepotrebuje už žiadne ďalšie laboratórne testy. Pacient okamžite má byť liečený antibiotikami. Problém je, že nevždy e, vidíme tento typický e, symptóm a potom diagnostické testy e, nie sú také senzitívne, pretože potom to prejde do ďalšieho štádia, kde sú akutné ne- neurologické či kardiologické e, prejavy. Vtedy sa môže objaviť borelioza. A potom neskore štádium, ktoré môže viesť k pretrvávajúcej artritíde. Ako som už bola spomenula, epidemiológie v, Európskej, v Európe nie je veľmi známa, pretože systém e, kontroly sa mení z krajiny do krajiny a tie úsilia, ktoré John spomenul, vedú k harmonizácii. Urobili sme metaanalýzu všetkých disponibilných údajov za 25 rokov a revíziu literatúry a zistili sme, že pri eh, mediánová miera výskytu je 1,5 na 100 tisíc eh, eh, osôb ročne. To sa mení naprieč európskymi krajinami od pomeru 1 ku 100 tisíc až ku 100 ku 100 tisíc. Potrebujeme teda presné údaje, čo máme, s čím máme dočinenie. Pokiaľ ide o diagnózu, to sú krvné testy, i tu sme robili systematickú revíziu, bolo jasné, že e, citlivosť v prvých štádiách je e, veľmi nízka v, pri e, analýze séra. A to znamená, 50 ľudí, ktorí vlastne majú, sú infikovaní, vlastne nie sú zachytení v tomto štádiu. A to je, prosím, hlavný dôvod, prečo tvrdíme, že potrebujeme lepšiu diagnostiku. Diagnostika sa zlepšuje e, čím viac pokročí choroba, ale potom je zase oveľa ťažšie e, človeka liečiť. Momentálne neexistuje vlastne očkovacia látka, bolo tomu tak, ktorá v roku 2002 sa kvôli určitým obavám stiahla, Hoc neboli dôkazy, že je tu prepojenie medzi tou e, očkovacou látkou a artritídou, pokiaľ ide o bezpečnostné štúdie. Teraz však je tu nový kandidát v Spojených štátoch a e, v Belgicku sú cesty v prvej fáze, teda to je ten prvý, prvé štádium rozvoja. Ešte potreba teda asi roky, než bude táto vakcína vlastne disponibilná, ako už John povedal, cez e, projekty EÚ, ktoré financuje EÚ. Naša činnosť, my tu máme takú, proste, taký súbor nástrojov e, na boj, na, na prevenciu. E, členské krajiny môžu to použiť v svojich osvetových kampaniach, ako sa chrániť pred kliešťami a tiež ako ich odstraňovať, pretože toto treba urobiť čím skôr, čím dlhšie kliešť zostáva e, v pokožke, tým viac sa zvýšuje e, riziko, že prenesie boreliu. Ak e, to nie je úspešné, tak sú tu možnosti liečenia, antibiotika. A to dobrá správa je, že sa nevyvinula ešte antimikrobiálna rezistencia ako vidieť, neskôr potom tie antibiotika v druhej, tretej fáze sa e, berú intravenózne. Pre neskorý rozvoj choroby je to tá možnosť. My sme sa od roku 2011 pokúšali dosiahnuť e, konsenzus verejné poradenstvo k epidemiológii sme práve posky, poskytli, e, hlavne napríklad priestorové geografické rozšírenie, potom samozrejme systematické sledovanie literatúry k laboratórnym testom, senzitívnosť a špecifickosť disponibilných k materiálom, ktoré sme vypracovali. Súčasťou tohoto všetkého je tiež uh, infografika, ktorá tak trochu vysvetľuje, kde uh, sa vyskytuje borelioza s ďalšími e, chorobami tiež a cyklus, ktorému podlieha. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz dávam slovo poslancom. Ak chcete vystúpiť, poďakovať za dve prezentácie. Mnoho ľudí by sa potešilo, že je to na programe výboru Envy, pretože v mojej krajine e, borelízu. Máme organizáciu v, e, v Írsku, ktorá to dostala do centra e, diskusie, aby sme uznali vážnosť tohoto problému. Mám otázky, možno, že niektoré sa už zodpovedali, ale e, spýtam sa to, lebo ma ľudia požiadali. Boja sa, že testy na limskú bor nie sú akceptované v tretich krajinách. Je to téma, ktorú chcete riešiť. A pokiaľ ide o vzdelávanie, osvetu, samotný e, lekársky personál a liečbu. A posledný bod sa týka štatútu e, tejto choroby. Teší ma, že počujem z úst komisie, že sa reviduje ten zoznam a že čo skoro tu o pár týždňov tu bude návrh. Množstvo ľudí trpí momentálne. E, mnohí ani nevedia. Treba si uvedomiť, ktoré voľnočasové aktivity prinášajú väčšie rizika tieto prezentácie sú určite pozitívne a určite tí, ktorí majú momentálne riziko toho dopadu, že to bude tom a postihnutým. Ďakujeme. Ďalšia e, rečnička. Nech sa páči, máte slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto veľmi e, dôležitú a vážnu diskusiu. Pretože sa lekár rozhodne predpísať alebo nepredpísať antibiotika. A pokiaľ ide o financovanie jednotlivých štúdí, napríklad laboratórne testy, tu sú takisto určité problémy, pretože súčasné testy sú iba na základe antigénov a problém s týmito testami môže sa zhoršiť. Máte teda nejaké informácie o tom, ako by sa táto situácia dala zlepšiť, aby sa tieto nové testy mohli rýchlejšie realizovať. A je tu možnosť financovať tak diagnózu, ako aj laboratórne. Môžeme získať viac zdrojov na to, aby sme riešili tieto otázky. Je možné vytvoriť medzinárodné týmy, ktoré by pozostávali z lekárov, celého sveta a či by takéto spoločné orgány mohli, že je dôležitým spôsobom venovať väčšiu pozornosť na limskú boreliózu. Myslím, že v Dolnom Rakúsku sme pred pár rokmi mali otve iba preto, že mal dostatočne rýchlo transplantáciu srdca, takže vidíme, aký dopad môže mať táto choroba. A myslím, že osvet myslia, že jednoducho nejakou vakcínou vakcináciou, očkovaním sa môžu chrániť. Ja si myslím, že treba robiť osvetu aj v jednotlivých spolkoch v týchto regiónoch, kde ľudia pracujú, že jednoducho treba poukázať na nebezpečenstvo uštipnutia kliešťom, choreniam ako je borelioza. Takže ja si myslím, že treba takúto istú gramotnosť v tejto oblasti dosiahnuť aby ľudia vedeli, že límska borelioza v tých vakcínach, ktoré sa podávajú dnes, nie je obsiahnutá. Pán Poc. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Vieme, ako sa máme chrániť, ako k tomu máme pristúpiť, ale pokiaľ ide o parazitológov, jednoch a lokalitách, kde doposiaľ nebolo prítomné a v takýchto regiónoch je potom veľmi dôležité, aby sa robilo liečbu. To znamená, monitoring toho vektora šírenia týchto kliešťov je takisto dôležitý. Máme teda prípady, že sa tej prvej fáze to in, diagnostiku ako límska borelizia a potom už sa môže v tom ďalšom štádiu objaviť aj vážnejšia choroba a preto tá otázka je, že či tu je nejaké prepojenie medzi tými Môžem sa teraz obrátiť na riaditeľov. Ja e, si nech sa páči, takže vypočujeme si najprv pána Rea. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Táto diskusia poukazuje na tom, že sú tu prepojenia medzi tou otázkou, o ktorej hovoríme Limská borelioza a otázka tých zriedkavých osom, ktorý vedie k tejto situácii a vlastne ten prvý prvok, ktorý tu riešime a snažíme sa riešiť, je vytvorenie solidného základu pre EO z aspektov tejto otázky rímskej boreliozy, ktorá je špecifická, pretože vidíme, že sa šíri, je to infekčné a mení sa to aj s klimatickými zmenami. Elisa sa spýtala na mieru, na financie 400 miliónov eur ziskumného projektu ide práve ale ten prvý krok pre nás je ten, aby sme vytvorili solidný európsky dohľadný systém, navod samozrejme na národnej úrovni aj pacientov, na to, aby sa dožadovali zvýšených